Dámy a páni, je mi ľúto, že musím prerušiť vaše rozhovory, ale máme skutočne tak málo času, že nemôžem obetovať viac ako z tých 7 minút. Ja medzi nami vítam pána Petra Hustingsa, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskeho ombudsmana profesora Diamant Tourusa. Ide teraz o tému správy pani Lichtenberger o slobode prejavu poslancov a povinnosť únie zabezpečiť dodržiavanie základných práv. No a Európsky parlament ich musí tiež dodržiavať hlavne eh, kvôli voči eh, jednotlivým osobám No a ak, pani Lichtenberger, súhlasím, navrhujem, aby sme dali slovo na našim dvom expertom a musíme postupovať následovne. Sekretariat ma informoval, že dnes dnes si len vypočujeme odborníkov a budeme klásť otázky, ale interná debata potom bude pokračovať za zatvorenými dverami, pretože to je, sú právne veci a podľa rokovacieho poriadku to nie je verná jedná diskusia. No dobre, takže ja hovorím, že budeme klásť otázky, ale nebudeme diskutovať. A to vybavíme počas ďalšieho bodu programu, čiže aj s právnou službou, o tom budeme hovoriť, aby sme dokázali vyvodiť správne závery. Dobre, takže pán Hustings je prvý na programe, on začne, no a potom dostane slovo pán Diamandoros. Takže pán Hustings, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ak môžem, tak budem pokračovať po anglicky. Dovolte mi najskôr povedať, že tento bod je na vašom programe kvôli veľmi špecifickému prípadu, do ktorého sme boli zapojení o príjmaní informácií um, ochrancov údajov z Norska. A to uh, vyvolalo vyšetrovanie. No a na prvý pohľad sa to zdalo, že to je že sa jedná o isté porušenie, takže sme prijali uh, predbežné opatrenia, kde a okamžite sme začali spolupracovať s parlamentom a správa z vyšetrovania nasleduje po liste, nasledoval po liste predsedovi parlamentu v júni minulého roku. No a skutočne sa potvrdilo porušenie pravidel. Ale jednalo sa o špecifický dokument, ktorý a dovolte mi tiež povedať, že sa o ňom hovorilo veľmi intenzívne aj v parlamente. No a ehm, zhoda náhod viedla k tomu, že to ehm, bolo zverejnené ehm, menovite tak v parlamente, ako, alebo na webovej stránke, ako aj v oficiálnom vestníku. No a správa bola zameraná a úplne vhodná s ohľadom na ten daný problém. No a my navrhujeme, aby predseda Európskeho parlamentu využil svoje právomoci, ktoré má podľa rokovacieho poriadku bodu 123 a rovnako je, má parlament k dispozícii a riadne konanie a procesy tak, aby sa tieto problémy dali čo najefektívnejšie vyriešiť. Som veľmi rád, že sekretariát pripravil dokument a som si istý, že s podporou spravodajcu prichádza k záveru, že tie nálezy boli pravdivé a náležité a rovnako, že závery boli primerané a vhodné. Ja súhlasím s priebehom diskusí o e, právomociach, našich právomociach, ako aj o odvolávke na zmluvu a chartu o základných právach. To by možno bolo jediné doplnenie k prílohe, alebo jediné prí, doplnenie k prílohe by bolo, že článok 10, ktorý sa zaoberá osobitnými, osobitným druhom údajov, odporúčaní sú relevantné No a tento špecifický prípad treba vnímať v kontexte eh, širších súvislostí. Nie len ako zorganizovať dopady na ochranu údajov, ale aj v tom, ako to bude pokračovať vo vzťahu k ďalším základným právam. A preto mi dovolte v rámci druhého bodu povedať a zdôrazniť, že nariadenie o ochrane údajov, a to nie len o nariadení, alebo jedno nariadenie, ale je to v celom právnom rámci EÚ, o viacerých smerniciach, sa zameriava nie na ústny prejav a nerieši nejaké právo na slobodu prejavu, ústneho prejavu a veci ako urážlivý vážlivé vyjadrenia a tak ďalej, zameriava sa práve na záznamy a spracovávanie údajov a znenie článku 3.2 je automatické, buď čiasto, teda plne alebo čiastočne automatizované. Takže je to ten prúd údajov a následnosť toho, čo sa deje. No a nariadenie v tom znení uvaluje povinnosti na inštitúcie a orgány. No a parlament ako taký porušil pravidlá boli svojej činnosti alebo nečinnosti. No a to je dôležité aj pre vašu analýzu, pretože môže sa stať, že v rámci internej práce parlamentu existujú isté procesy, ktoré táto analýza, ktorý sa táto analýza možno dotkne, ale iste nie tých najcenejších nejakých ústnych alebo písomných písomných debát a argumentov. Takže len keď tento záznam by prekročil rámec legitímnych právomocí parlamentu, prístup k dokumentu a tak ďalej, tak by sa to stalo problémov a rovnako by to nezodpovedalo úplne nariadeniam o ochrane údajov, čo sa týka poskytovania prístupu alebo zadržiavania údajov a tak ďalej. Ale čo sa týka ochrany údajov, tak to nie je alebo právo na ochranu súkromia nie je e, súčasťou ochrany údajov. A v charte základných práv je článok 7 a 8. V sedmičke sa hovorí o echu 1, 1 článku 8 charty základných práv. No a článok 8 je aký o, o ochrane údajov, tak ako to chápu členské štáty a inštitúcie. Takže pre mňa to znamená formálne rozlišovanie. Moje kompetencie na základe zmluv a nariadenia e, sa vzťahujú na inštitúcie, ktoré spracovávajú údaje, tak ako je to opísané, ale nie na iné otázky ochrany súkromia alebo nejaké konflikty s inými základnými právami. A ja si myslím, že to je veľmi zaujímavá otázka, ale nedokážem eh, nejak poradiť parlamentu alebo ešte niečo nad rámec eh, rady povedať parlamentu. Nož v týchto počiatočných fázach je to všetko, čo môžem povedať. Dúfam, že to nie je sklamaním. Na záver by som snad ešte rád dodal, že riešenia, eh, ktoré som videl prílohách boli prerokované na národnej úrovni a niektoré už existujú v rámci rokovacieho poriadku parlamentu. No a mne sa zdá, že niektoré tak všeobecne sú veľmi účinné. Oni zaistujú rovnováhu, ktorá je nevyhnutná. Žiadne zo základných práv nie je absolútne, možno pár z nich. A charta umožňuje nejaké proporcionálne obmedzenia na základe zákonov, o ktorých sa hovorí v dokumente, ktorý máte k dispozícii. Pravidla parlamentu by to pravdepodobne kvalifikovali v súlade s istým pokrokom. No a ja rád vysvetlím niektoré z praktických dopadov a myslím, že to je solidná politika, alebo solidná politika, ktorá, ktorú uplatňujeme od začiatku, dokáže vyriešiť problémy, no a sa zrušiť, tak bude, to bude znamenať len viacej problémov, a ktoré o to náročnejšie ich bude vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova. No a teraz dávam slovo eh, Európskemu ombudsmanovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, v prvom rade ďakujem za pozvanie zúčastniť sa zasadnutia vášho výboru. Ak správne rozumiem, e, sme tu dnes z tohto dôvodu. Jeden e, člen e, parlamentu predniesol vyhlásenie, ktoré sa týkalo mužov a žien. Týkalo sa to sexuálneho zneužívania céry. Mená boli tiež citované. Následne e, na základe konsenzu poslancov boli odstranené konkrétne mená, ale z dôvodu administratívnej chyby parlamentu e, v oficiálnom vestníku sa objavili všetky tri mená na základe vyšetrenia supervízor pre ochranu údajov konštatoval porušenie e, pravidel ochrany osobných údajov Tri odporúčania následne boli eh, vypracované, dovolte mi ich odcitovať. V prvom rade je absolútne nevyhnutné neuvádzať mená. Posla, eh, parlament musí používať svoje právomoci, aby vznikol vyvážený stav medzi ochranou osobných údajov a slobodou prejavu. Parlament musí implementovať svoje právomoci, aby odstránil administratívny postup, ktorý viedol chybe. Toto sú odporúčania supervízora pre ochranu osobných údajov a musia byť aplikované v ďalších činnostiach parlamentu. Určite dobre viete, že e, pri rozhodovaní tohto výboru e, musíte zohľadniť veľa princípov a zásad týkajúcich sa ochrany osobných údajov, pretože ochrana osobných údajov je zakomponovaná do charty základných práv. Ďalšie ustanovenie sa týka jednej z troch osôb, e, ktorá je zatiaľ neplnoletá, pretože deti e, požívajú vyššiu mieru ochrany, keďže prvoradou prioritou je E, zohľadňovať záujem detí. V tomto ohľade musíme uznať, že Európska únia je založená na, založená na zastupiteľskej demokracii a poslanci zastupujú e, európskych občanov a v tomto systéme je úplne nevyhnutné, aby sa mohli poslanci voľne vyjadro, vyjadrovať. Z tohto dôvodu poslanci požívajú vysoký stupeň imunity. Avšak eh, článok 8 protokolu ustanovuje, že poslanec nemôže byť predmetom žiadneho vyšetrovania, ktoré by sa týkalo eh, jeho slobodného prejavu. Avšak judikatúra Európskeho súdneho dvora uvádza, že parlament ako inštitúcia nemá právo odňať svojmu členovi toto právo. A poďme sa teda pozrieť, ako sa tieto zásady a princípy e, vzťahujú na konkrétny príklad. Ja sám som vyšetrovanie neviedol. E, ja by som vôbec nepristúpil k takémuto vyšetreniu, pretože parlament sa tejto záležitosti sa už venoval ja si myslím, že jeden z najdôležitejších cieľov memoranda o porozumení medzi nami je vyhnúť sa vyšetrovaniu takýchto prípadov. Existuje celá škála inštitúcií a nápravných procesov, ktoré by sa tu mohli uplatniť. Ja by som mohol eh, popísať niekoľko týchto možností. Popíšem, ako by ombudsman mohol e, zareagovať. Začnem všeobecnou úvahou o tom, aký je vzťah medzi zákonodárcami a ombudsmanom. E, v roku 2008 e, som uskutočnil prieskum, aby som zistil, ako sa členské e, štáty e, vyporiadávajú so žalobami pochádzajúcimi z národného prostredia. A zistil som, že častokrát ombudsman sa týmto žalobám vôbec nevenuje. Väčšina ombudsmanov e, je totiž veľmi silne závislých na podpore národných parlamentov. Národné parlamenty častokrát musia odsúhlasiť nález ombudsmana. A práve v tomto tkvie, tkvie celý rad problémov. Teda celá séria právomocí vyplýva zo samotného mandátu ombudsmana. Ombudsman musí brať do úvahy politickú úlohu a prácu v parlamentu. A z tohto dôvodu ombudsman nemá v právomoci e, nemá v právomoci venovať sa priamo práci v parlamentu. Úplne od začiatku ombudsman e, má za to, že všetky výbory parlamentu sú politického charakteru a preto ombudsman nebude sa venovať sťažnosti poslanca, napríklad ak tento poslanec čelí e, zbaveniu imunity E, musí tento poslanec využiť iné kanály, iné prostriedky, napríklad obrátiť sa na súdne orgány, avšak e, treba zároveň e, reagovať prípad po prípade, posudzovať prípad o prípade. Hlavnou aktivitou, hlavnou činnosťou parlamentu je politická práca. A preto neprináleží, alebo nie je hlavnou úlohou predsedu parlamentu u, uvaľovať sankcie na členov. Ombudsman dostal mnoho sťažností týkajúci sa Európskeho parlamentu, pretože mnohí poslanci majú veľmi silné politické a silné a kontroverzné politické názory. Napríklad ide o sťažnosti poslancov, ktorí boli ktorí boli vyhostení, respektíve nebol im e, umožnený vstup do istých priestorov. Ja, keď v budúcnosti dostanem takéto sťažnosti, budem sa im venovať a budem sa venovať najmä tomu, či daná sťažnosť e, e, sa týka politickej práce parlamentu je veľmi dôležité ujasniť si, čoho sa týka sťažnosti. Ja ešte raz e, by som chcel vyzvinúť, že sa budem venovať len takým sťažnostiam, ktoré sa netýkajú politickej práce parlamentu. Dovolte mi poďakovať sa výboru ešte raz za pozvanie a som pripravený vám poskytnúť súčinnosť, kedykoľvek to bude potrebné a kedykoľvek ma na to vyzvete. Ďakujem pán, veľmi pekne, pán ombudsman, teraz pani Lichtenberger. Pani Lichtenberger o tom vedela a iní, ktorí vošli neskôr, to poviem ešte raz. Nebudeme mať rozprávu, budeme mať len otázky. Dobre? Dobre, to by som chcela aj urobiť. Ďakujem vám pekne za vaše zhrnutie. A my budeme musieť o tom veľmi detailne diskutovať, ale mám otázku. Vy ste povedali, že musíme rozliš- rozlišovať medzi hovoreným slovom a zápisom toto by, to by malo byť v tejto súvislosti veľmi relevantné, respektíve medzi tým, čo sa povedalo a medzi dokumentami. Takže, čo znamená e, zápis, e, slovo v zápise, alebo e, čo znamená ten zápis alebo ten protokol, keď sa to týka osobných údajov, ako by sa to malo riešiť, čo to znamená. Uh, že keď je v oficiálnom dokumente niečo a potom sa to pozmeňovacími návrhmi tam dostane napríklad, alebo tá zápisnica samotná. Tu by som e, vás chcela poprosiť, aby ste nám krátkosti ozremili, čo čo, e, či, e, teda, ako to vyzerá s tým, čo sa týka publikácií Európskeho parlamentu, internetu, alebo celkovo všetko to, čo sa nachádza v písomnej forme, čo to presne znamená. A pán Hustings, otázku? Ďakujem za otázku. Ja som sa odvolával na článok 3 nariadenia o ochrane údajov, tak ako ho prijal parlament a rada. Teda, nariadenie sa e, vzťahuje na spracúvanie osobných údajov automatickým spôsobom, ale aj inými spôsobmi. Tie, teda ide o tzv. štruktúrálne zaznamenávanie. Ide o to, či dokument by bol súčasťou tohto ustanovenia alebo nie. Teda v istom smysle by mohol podliehať tomuto, oslo- e, tomuto ustanoveniu. Chcel by som však vyzdvihnúť v tom ohľade, čo povedal ombudsman, ombudsman ak ide o politické aktivity v parlamentu, nariadenie nariadenie nerozlišuje medzi politickými či administratívnymi činnosťami parlamentu, s výnimkou Európskeho súdneho dvora, čo, najmä čo sa týka súdnej právomoci Európskeho súdneho dvora. Teda nariadenie sa vzťahuje, rovnako ako som to povedal na začiatku, teda osobné údaje majú byť zákonne a e, riadne e, spracované a môžeme možno sa zamýšľať nad nejakými marginálnymi príkladmi, ktoré by mohli zbudiť pochybnosti, ale vo všeobecnosti nie sú, prí, nie sú problémy. Len v mimoriadných prípadoch môžu vzniknúť otázky a v preto sme sa rozhodli venovať sa len e, tlačenému materiálu publikáciami, teda vyšetrovanie nespočívalo vo vyšetrovaní celého procesu, ale len na tlačené materiály sa zameralo. Teda, riadna organizácia tvorby zápisnice a vzniku publikácií by nemalo vyústiť do problémov. Ale napríklad, ak ide o citlivé údaje, existujú pravidlá, e, na základe ktorých e, parlament vykonáva svoje právomoci. Jedine publikovanie v tej forme, v akej sa uskutočnilo, e, bolo porušením ustalených predpisov. Teda parlament musí dbať na to, aby uplatňoval, eh, aby vykonal svoju činnosť v rámci pravidiel. Keďže existujú praktické problémy, dovolil by som si poradiť nasledovné. Bolo by vhodné, ak by eh, vznikla konkrétna eh, prax, ktorá by zabezpečila, aby dokumenty boli e, v súlade e, s pravidlami. Teda parlament by mal e, byť proaktívny a vydať odporúčania. Bolo by veľmi teoretické, ak by sme išli do popisu nejakých ex, do nejakých extrémnych prípadov. Ja si myslím, že všetko sa dá vyriešiť riadnym použitím ustanovení článku 123. Áno, zriečná vďaka. Pre mňa to nie je prekvapím, že som si toto vypočul. Máte k tomu ešte nejaké ďalšie otázky? Nie je tomu tak? Myslím si, že to prišlo, prešlo všetko tak, ako ste to mienili povedať. Ja ďakujeme vám za, vaše, za vašu kooperáciu a myslím si, že um, vás budeme informovať, ako pokročil tento interný proces. Dobre, my sme e, dobre informovali, že dnes o pol e, štvrtej ešte budeme mať krátku diskusiu na tému patentov. A čo sa môjho, e, mojej osoby týka, môžem vás upozorniť na to, že ten, tá správa, ktorá bola predložená, má 28 pozmeňovacích návrhov sú to pozniace návrhy, ktoré sa vzťahujú na odvolávky, na úvodné ustanovenia aj na základné výpovede, čo sa týka záverov. On, tieto boli e, tak vyhodnotené, že tie, kde bola možnosť urobiť kompromis, aj čo sa týka formulácie z mojej strany, tu, tam všade boli navrhnuté e, kompromisy. A všade tam, kde sa, kde to ale bolo, eh, kde, kde to vlastne nie, nie, eh, sa to nehodilo do celkového konceptu a do tých základných výpovedí, tam som odporúčala v hlasovacom zozname to zamietnúť, ostatné som odporúčala akceptovať. Takže E, tú otázku e, sme diskutovali už na poslednom zásadnutí v Štrásburgu, ako budeme postupovať s touto správou. E, pre mňa sú tu dôležité dve veci. Za prvé, nejde len o obsahové stanovenie jazykového režimu. Toto rozhodnutie nechce E, parlament urobiť e, Rozhodnutie o, tomto, e, o tejto správe, ale to rozhodnutie sa urobí neskôr na základe návrhu od komisie a preto aj tá otázka, či to bude na konci jedno, tri alebo sedem jazykový režim alebo 22 alebo 27 jazykov, o tom sa rozhodní neskôr, nie teraz. Teraz ide len o možnosť aby tie členské štáty, ktoré o to požiadali, aby mohli v rámci spolupráce o posilne, eh, v rámci intenzívnejšej spolupráce podľa Lisabonského zmluvu, zmluvy, aby sme dospeli k zárnemu riešeniu. Takže dovolte mi, aby som eh, vám ešte povedal, že tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli preložené, eh, sú preložené, predložené, boli preložené do všetkých rečí parlamentu, takže to je veľmi dobré. Čo sa týka právne, stanoviska právnej služby, o ktoré sme požiadali, e, to ešte nie je k dispozícii, ale okolo 17. hodiny to bude k dispozícii a bude distribuované, takže do zajtra, kým budeme hlasovať, to môže, si to môže každý prečítať. Myslím si, že pre nikoho nebude prekvapením, e, že mi bolo Eh, povedané, že stanovisko, stanovisko právnej služby sa v podstate nebude líšiť eh, od toho, čo sme povedali my, alebo čo povedali experti. Takže posledné upozornenie, ja už som povedal v Štrásburgu, že to, čo budeme momentálne robiť, že to je v princípe že, že, pardon, že musíme dostať požiadavke pléna. Plénum žiadalo a v decembri v Štrásburgu, aby e, sa žeral komisiu, aby e, podali, aby dali e, riadny návrh na postup, na procedúru rokovaní s nimi a s radou. A teraz sa podielame na spolupráci v rámci koncept procedures, ale um, my sme žiadali, aby sme, sa, um, aby sme sa zúčastňovali na rokovaní aj okrem tohto konania Včera to bolo prvýkrát. Vidíme, že parlament bol konzultovaný v tejto otázke, ale belgické predsedníctvo vtedy nereagovalo na požiadavku parlamentu. Ide vlastne len o to, aby sme... Eh, aha, eh, ale my sme, my sme vtedy na eh, tú otázku belgického predsedníctva nereagovali. Čo je v podstate jedno. Ide len o to, aby tu bola povinnosť, aby sa nás pýtali, pokiaľ reagujeme dobre a pokiaľ nereagujeme v poriadku. Mm, sú tu rôzne názory na túto otázku. V rámci diskusie to ešte môžete predniesť, ale čo sa týka maďarského predsedníctva, ja by som chcela, aby sme sa pridržiavali um, času, aby sme teda hlasovali, aby sme si stanovili harmonogramy, ktoré sme si stanovili, aby sme hlasovali zajtra a aby sme uh, ešte v v rámci časového harmonogramu um, to mali um, ukotvené aj pre maďarské predsedníctvo. Takže toľko z mojej strany. A teraz, kto sa chce prihlásiť o slovo? Pani Lichtenberger. Áno, chcem najskôr konštatovať, že nieko, po niekoľkých nociach sa eh, môj názor na toto hands procedure nezmenilo ja mám um, určité obavy robiť takéto dielo, to hands uh, procedure. Ja si nemyslím, že sa to bude šíriť ako horúčka. Um, určite budú špeciálne politiky, kedy jednotlivé krajiny budú možno radšej chcieť realizovať svoju vlastnú jazykovú prax. Ja túto realizáciu takéhoto niečoho považujem veľmi ťaž, za veľmi ťažkú, pretože pretože keď sa tieto hands procedures veci rozšíria potom pre každý jednotlivý prípad povedzme, ja mám nejaký malý biznis a pre každý jednotlivý prípad, kde sa musím starať o nejaké normy, musím, musím eh, preskúmať, či som v krajine, ktoré tejto uprave um, k tej úprave pristúpilo, či tu mám nejaké pravidlá, ktoré musím následovať. To znamená, že komplexnosť, ktor, ktorú kritizujú občanky a občania, sa ešte navýši tým, že budú musieť eh, podliehať tomu Hans Procedure. Eh, Európa bude ešte menej prehľadná, ale ja vidím, že väčšina si myslí, že je to dobrý nápad, ale ja ako demokratka eh, to budem musieť akceptovať, dobre, eh, ale musím vám povedať, že sprostredkovať svojim voličom to bude, nebude môcť nejako veľa. Keď sme 10 ročia hovorili o nádeji pre európsky patent, ktorý by som bola eh, vlastne favorizovala a teraz príde hands procedure, no dobre. Pre mňa je to zásadný problém. Ale ja predsa len dúfam, že za najbližšie 3-4 roky budeme tu mať len Hans Procedure, pretože to môžeme rovno nechať tak na európskej úrovni a, budeme, a to nám prinesie viac. Pán, aha, prepačte ešte jedno slovo k pozmeňacích návrhoch, k pozmeňacím návrhom. Väčšinu z nich považujem za veľmi rozumné. Pán López? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, že môžeme dnes o tomto diskutovať. Aj vo svetle toho, čo sa udialo minulý týždeň, sú novinky, sú zmeny mm rysujú sa určité stanoviská bez ohľadu na to, čo sa udeje zajtra pri hlasovaní, chcem povedať následové. Myslím si, že my všetci mm, cítime tú horkosť, pretože tie veci nebežali, neprebehli dobre. Ako pani Lichtenberger povedala, sú tu skutočne dosť veľké pochybnosti, čo sa týka priebehu týchto postupov. Mm, a pre nás to je v podstate len zdroj neistoty um, že rada ešte všetko neodsúhlasili a tým vlastne porušujeme článok 20 zmluvy a toto je skutočný stav, pretože v rámci tohoto postupu bol celý, sa, sa udial celý rad chýb a predsedovia výborov predsa vždy spolupracovali. Nož ale ehm, nenašli sa riešenia pre celý rad problémov ktoré vyvstali. E, táto spolupráca samozrejme bola nutná s predsedom, ja mu za to ďakujem, ale teraz tu máme pozmeňovacie návrhy, ktoré boli podané za posledných 12 hodín. Nie všetky preklady boli urobené. Ja sám hovorím niekoľko, niekoľko jazykov, ale keď mám pracovať, tak chcem, aby to bolo uh, v mojom, e, v mojom jazyku a keď vidím pozmývacie návrhy, e, ktoré sa netýkajú len európskej úrovne, ale aj mojich občanov, tak e, ja chcem, aby to bolo v španielčine a tie preklady sme dostali až dnes na poludne. Ale toto nie je ten vlastný problém. Stanovisko právnej rady sa schváli zanedlho, ale my už máme len pár hodín na to, aby sme si prešli ten obsah. Zajtra máme o tom hlasovať a sa námi, predsa musíme všetky poznať. Teraz bez ohľadu na, na stanovisko, na posudok právnej rady, ale toto je vlastne tá právna neistota, ktorá sa tu stále objavuje. To znamená, že skutočne cítim istú horkosť v ústach. A mm, nie práve spravodajca, ale mnohí iní ďalší e, to to e, považujú za boj, ktorý akože vyhráme, ale oni sa mýlia, ten boj pôjde ďalej a všetky sa nás, e, bude sa nás to týkať všetkých. Nože my všetci, ktorí tu sme, pretože veríme na, e, v Európu, v, e, v, vo vnútorný trh. Ja sám som veľkým zástancom vnútorného trhu. Ja to stále hovorím, my jednoducho musíme podporovať pána Barniera v jeho, v jeho snahách, ale pokiaľ sa budú zvláštnym spôsobom meniť pravidlá hry v rade, a e, keď e, sa tu budú objavovať takéto prekvapenia, no už toto nepovažujem za dobré. Ja, e, my vieme predsa ako kolegovia, um, sa stávajú po celé roky k patentom a my všetci veľmi dobre vieme, že európsky patent, teda patent spoločenstva, je skutočne potrebný. A ja teraz nechcem vyvolávať nejaké zneistenie, znepokojenia. Ja viem, že my všetci chceme takýto patent. Ja vítam e, snahy pána Barniera. E, ale, ale, ale. My vieme, že Eh, nás voviedol do určitého boja, kde budú padať hlavu a, hlavy a toto neposlúži nášmu účelu. Eh, a teraz sa začínajú eh, diskusie, ktoré by sme mali oveľa lepšie pripraviť s väčšou mierou vôle k uzatvoreniu konsenzu. A nikto nemá mať nejaké pochybnosti. Ja ako španielský poslanec chcem aj naďalej podporovať e, veci, ktoré vylepšia vnútorný trh. Ale tak, ako to začíname celú túto realizáciu tejto posilnenej spolupráce v rámci Lisabonu, toto všetko nie je celkom pozitívne. Takže skutočne, tu mám taký zlý pocit a Takže celé tieto články, 326 a e, všetky ostatné, toto všetko predsa nemôžeme nechať len tak, to musíme presne preskúmať a preveriť. Um, pretože potom v budúcnosti budú o tejto téme, téme rozhodovať iní a potom to uvidíme. Ale my ako politici máme predsa za úlohu prevziať zodpovednosť aj za budúce diskusie. Napríklad jazykový režim. Tu si musíme skutočne používa, využívať e, a používať isté kritéria. Toto nie je také jednoduché. Nielen niektoré, určité kritéria, ale mnohé ďalšie, aby sme mali Európsku úniu, ktorá bude efektívnejšia. A samozrejme nemôžeme hovoriť že len po anglicky. Niektorí hovoria, že hovoríme len po anglicky, ale opatrne. Pretože keď si toto zoberieme, tu nikto nevyhral a nikto neprihral. Dobre, ale všetko sme to mali lepšie prediskutovať a my všetci za to znášame zodpovednosť. A ja by som si želal, aby sme v budúcnosti sa venovali um, intenzívnejšie diskusie o nariadeniach. Nemôžem akceptovať, aby E, nemôžeme akceptovať, že za 12 hodín sa udejú nejaké, nejaké um, prekladateľské zázraky alebo nejaké zázračné posudky za, za 5 dní. Tak toto všetko sa určite neudeje. Ja skutočne chcem, aby sme v nasledujúcich mesiacoch um, veľmi prísne sledovali, čo sa tu bude diať na tomto poli aby sa aj v ďalších otázkach, do otázkach veľmi intenzívne a konštruktívne pracovalo, spolupracovalo s poslancami, pretože my chceme e, vlastne realizovať niektoré, e, niektoré iniciatívy, ktoré Európa, ktoré Európa práve aj v tejto kríze potrebuje. My samozrejme potrebujeme realizáciu e, lisabonských ustanovení, to je potrebné, ale. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja dúfam, že ma všetci správne pochopíte. Ja sa cítim skutočne postihnutý, alebo cítim obmedzené moje práva európskeho poslanca a cítim sa dotknutý ešte viac v rámci mojich povinností ako zástupca svojich voličov. Pretože tak, ako to už povedal pán López, Zrazu je tu posilnená spolupráca. Mnohí z nás to podporovali ako nástroj Európskej únie, tak ako povedal pán eh, López, ako nástroj flexibilizácie a na to, aby sme dosahovali ľahšie dohodu a konsenzus. No a teraz zrazu nás to niekto eh, prekvapuje rýchlosťou eh, konania, prekladmi a tak ďalej. Čiže skutočne sme boli dotlačení alebo boli krajne prekvapení a zaskočení. No a tak ako to bolo povedané v Štrasburgu, procedurálna otázka, to všetci ako právnici vieme, že procedurálna otázka sa tu stáva obsahovou otázkou. A tak to je, pretože teraz ide o niečo obsahové, o niečo zásadné. Predpisy pre posilnenú spoluprácu sa tu nedodržiavajú, bola vypracovaná dopadová štúdia, nie je nič preukázané, že toto sú nejaké hranice posilnenej spolupráce, pretože tak ako to povedal pán López, jeden z návrhov, ktoré ešte neboli odôvodnené, tak tie sa týkajú jedného jediného jazyka. To je nejaký trik, tu nás, myslím, niekto podvádza, pán predseda alebo zavádza. Mali by sme e, na úkor piatich jazykov, tu teraz uprednostniť e, tri jazyky, ale samozrejme jedna, jeden, jeden jazyk je dôležitý pre malé podniky. V 19. storočí sa v Španielsku hovorilo, jednoducho to treba nejak prehltnúť. A to na úkor našich pravidiel, našich povinností, my, poslanci, však eh, musíme obhajovať svojich voličov. To je naša úloha. Ja neviem, či sa to dá ešte teraz napraviť, pretože všetko bolo, všetko bolo spustené. Zajtra budeme hlasovať a hovorí sa, že nie je možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy na plénum. Prečo nemôžeme na plénum predkladať pozmeňujúce návrhy? My predsa musíme mať možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy. A rovnako potrebujeme mať možnosť nejak obsahovo argumentovať. Predsa ide o otázku, či posilnená spolupráca bude dodržaná. To treba podporovať. To treba kontrolovať. No a kontrolovať znamená, nie len tak to prijať, tak to prehltnúť, ako sa hovorilo v Španielsku. Ďakujem pekne. Teraz kolega Baltasár. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité pokračovať v začatej diskusii, tak ako ste to povedali vo svojom prvotnom príspevku. Tak ako to robíme dnes, teda v podobe posilnenej spolupráce o európskom patente. Začnem tým, že som presvedčeným Európanom a všetky príspevky, ktoré odzneli tu v tejto sále, mi dovolujú povedať, že Európa skutočne môže byť faktorom rastu a Európa je schopná pomôcť nám napraviť sklz, dokonca prebudiť isté členské štáty z letargie, napríklad isté sklzy v platovnej disciplíne. Aj takéto aspekty by mohli mať za následok, že členské štáty, ktoré sa zatiaľ tvária že nepočujú, budú musieť sa zobudiť a nastúpiť a prispôsobiť sa európskemu rytmu napredovania. Vždy, keď som mal na to príležitosť, eh, vždy som tvrdil, že posilnená spolupráca v zmysle Ríma 3 je nástrojom, ktorý e, prichádza na scénu e, vtedy, keď sa dostávame do problémov a nenachádzame e, riešenie, čo však nás trošku prekvapuje a prečo vlastne váhame aplikovať tento nástroj, sú dopady tohto postupu na ekonomickú situáciu na vnútornom trhu. Ak sa nemýlime, vždy, keď e, uplatňujeme posilnenú spoluprácu, dopady sú úplne jasné. O to je dôležitejšie, e, dôležitejšia pre nás posilnená spolupráca. E, čím viac európsky patent potrebujeme a vieme, že európsky patent je úplne nevyhnutný pre európske podniky, pretože v európskom patente skutočne sa skrývajú obrovské výhody pre celý európsky podnikateľský sektor. Niektoré členské štáty, e, ktoré využívajú už existujúci balík nástrojov, e, majú náskok pred tými členskými štátmi, ktoré zatiaľ tieto nástroje nevyužívajú, čím vzniká nevyvážený stav. A preto nie je možné použiť e, klasický štandardný postup. Je to legitímna úloha parlamentu, pretože nesmieme sklznúť do úlohy bežného štatistu. Nesmieme len konštatovať, že niečo sa udialo, musíme diskutovať a vedzte, že my dnes tvoríme istý precedens. Vo chvíli, keď budete hlasovať, vytvoríte precedens v istej oblasti. Teda tu nejde len o dobehnutie určitého sklesu z dôvodu historických, kultúrnych alebo náboženských dôvodov. Jednoducho my ideme vpred a tie krajiny, tie členské krajiny, ktoré chcú, pôjdu s nami. Tu, e, vo chvíli, keď budeme aplikovať posilnenú spoluprácu, ide o aplikáciu istých nástrojov, s ktorými nie všetky členské štáty súhlasia, avšak E, členské štáty si môžu osvojiť tento postup v budúcnosti. Je to nástroj, ktorý pomôže štátom dobehnúť tento sklus. Sklus, ktorý, ako som spomenul, mohol nastať z náboženských, kultúrnych alebo historických dôvodov. Samozrejme, nebudem vás nabádať na také či onaké hlasovanie, nechám to na vaše vedomie a svedomie a rovnako urobím, keď budeme hovoriť aj o jazykovom režime alebo o rozsahu pôsobnosti. Som presvedčený, že parlament má plné právo venovať sa týmto problémom nie len z toho dôvodu, že niektoré členské štáty podporili toto rozhodnutie, ale toto uznesenie, ale my sme úplne voľným a slobodným orgánom, ktorý má plnú právomoc pozmeniť obsah preberaných dokumentov a preto e, usmernenia, ktoré príjme parlament, by mali byť tie najlepšie pre európčanov aj pre podnikateľskú sféru. Pani Wikström. Pani Wikström, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, myslím, že debatu my sme sa mali trochu viac na ňu sústrediť, pretože nečaká nás koniec sveta. My sa teraz zaoberáme tým, že členské štáty budú dobrovoľne prehlbovať a zintenzívovať spoluprácu. Ja by som chcela zdôrazniť, že táto posilnená spolupráca sama o sebe je veľmi dobrá vec. Je to otvorený proces a integrujú sa integrujú sa do celého procesu spolupráce viaceré strany. No a ja by som chcela pripomenúť, že už je to po druhý krát, kedy sa má využiť posilnená spolupráca a kedy sa s ňou takto zaoberáme. A v prvom prípade sa jednalo o rozvody. Vo Švedsku eh, to bolo v parlamente zablokované. No a ja som sa pri hlasovaní zdržala, pretože som nechcela eh, klásť nejaké prekážky voľnej, slobodnej spolupráci, preto som eh, nehlasovala proti, ale hlasovala, zdržala som sa hlasovania tak na výbore, ako je na pléne. No a pýtate sa prečo? Pretože si myslím, že my poslanci, ale aj my ako ľudia, by sme Prečo by sme my mali prekážať, keď niektoré krajiny chcú intenzívnejšie spolupracovať? No a ja som sa vtedy tak rozhodla a to je len taká malá výzva pre kolegov, ktorí to pokladajú za ťažké. No a ja chápem kolegov zo Španielska, chápem ich názory, že žijeme v situácii, kedy by bolo najlepšie fungovať podľa niektorých zásad, ale iste mm, máme veľa jazykov, ale musíme hľadať spôsoby, ako lepšie spolupracovať a napriek tomu, že jazyky spôsobujú isté problémy. Takže je to taká štedrá ponuka, otvorená pre ďalších, ktorí sa chcú pridať. A pán predseda, ja by som chcel ešte raz, chcela ešte raz poďakovať za vynikajúcu správu. No a môžem len konštatovať, eh, že konštitučné otázky posilnené spolupráce sú zohľadnené. No a treba nájsť a dospieť k záveru, ktorý bude akceptovateľný pre všetkých. No a dúfame, že postupne všetci sa budú na posilnenej spolupráci zúčastňovať. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. A ja e, e, vítam podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti. My teraz prerušíme alebo ukončíme debatu a ako posledný dostal slovo kolega Rabkaj. No dobre. Poprvé, milé kolegyne, kolegovia, ja chápem a tiež to pokladám za správne, že to je pomerne vášnivá diskusia No a to je tiež čaro parlamentu, že môžeme prejaviť emócie. Tie sú dôležité. Ale čo nemôžeme robiť, je eh, robiť je tvrdiť, že všetko je také prekvapivé. Čo tu je prekvapivé? Téma Európsky patent. Toto tému sa zaoberáme od roku 1967 Nechcem ísť až tak ďaleko do minulosti, ja chcem hovoriť len o tom súčasnom návrhu, ktorý už má 10 rokov v roku 2000. Eh, Komisia predložila návrh, no a parlament, vtedy nemal ten veľký problém ako rada, parlament svoje stanovisko predložil v priebehu 15 mesiacov. A to bolo jednoznačné. No a kolega Léne, náš predseda, on neustále opakoval, že toto je že táto téma pre parlament nie je nič nového a že všetci rovnakú líniu. No a e, tiež sa nedá hovoriť, že na poslednej rade pre konkurencieschopnosť sa úplne prekvapivo objavila téma posilnenej spolupráce. O tom hovoríme už dva roky. O to hovoríme už od francúzského predsedníctva. No a rada sa konečne rozhodla, že netreba spoločné stanovisko, to nie, ale rada spravila niečo, čo tiež ešte presne právne nie je jednoznačne, prijala spoločné závery k patentu. No a ja sa veľmi dobre pamätám, že to boli začiatky, keď ja som bol v tomto výbore. No a potom počas španielského predsedníctva sme o tom hovorili ďalej. Pýtali sa ako ďalej. No a odvtedy, odvtedy to zase zalahlo prachom ale vedieme diskusie, ale tiež sa nedá povedať, milé kolegyne, kolegovia, že na rade sa o niektorých veciach nehovorilo, ako napríklad o, po, o režime jedného jazyka alebo niečo iné. O všetkom sa hovorilo. A to si treba niekde pozrieť, treba si to prečítať. Ja mám dokumenty rady, ja mám správy, ktoré úradajúce predsedníctvo vydalo. Tam je všetko uvedené, takže posilnená spolupráca to nie je nič nového. To je taká prvá vec. No a po druhé, ja som presvedčený, áno, treba sa baviť o tom, či je to dobrý nástroj, ale potom, prosím vás, by sme to mali robiť nejak zásadne, aj keď sme to už vlastne urobili. A to bolo v rámci eh, debaty o Lisabonskej zmluve. To sa tam tiež nejako nedostalo o, o milom do zmluv. To už poznáme, o tom sme hovorili diskusie o ústavnej zmluve a ďalej o Lisabonskej zmluve práve túto otázku posilnenej spolupráce, na to sa veľmi dobre spomínam, spomínam si na tých spravodajcov, e, ktorí to vtedy boli, myslím, že na záver to bol Brok a neviem, kto už bol druhý spoluspravodajca, o tom sme hovorili. No a preto sa teraz nedá tvrdiť, že nás tu niekto zavádza. A my ani nie sme nejakí čistí notári. My tiež neodovzdávame svoje práva. My teraz sa buď odsúhlasíme, alebo nie tému, tému posilnené spolupráce v rámci tohto okruhu. A ak to odsúhlasíme, a taký je návrh správodajcu, ktorý podporujem, tak až potom začne to vlastné konanie. No a samozrejme, potom bude spolurozhodovacie konanie v rámci toho hmotného patentového práva. No a čo sa týka súdnej príslušnosti, tam by sme mali postup súhlasu, tak ako by to bolo, keby to bolo všetky 27. Naše práva nezávisia od toho, či to bude spolupra- posilnená spolupráca alebo nie. E, tak, ako je to klasifikované zmluve. No a samozrejme otázka jazykov tam je jednomyselnosť. A tam sa uplatňuje len proces konzultácií, bez ohľadu na to, či to bude posilnená spolupráca alebo nie. Problém je, že ešte stále e, sme systém jednomyselnosti nedokázali odstraniť zo zmluvy. Pretože ak by sme mali bežný postup, ten väčšinový postup, tak by sme o tom vôbec nehovorili nevyžadovalo by to posilnenú spoluprácu. Rozhodli by sme e, väčšinovo o tom, ako sa bude postupovať. A to je ten vlastný problém. A otázka, odkiaľ to pochádza. Ja samozrejme chápem, že naši španielskí kolegovia, tak ako aj taliansky, sú veľmi citliví na túto otázku, ale treba sa nejak odpútať od toho, o čom sa diskutuje vo vlastnej krajine. Ja vám poviem jednu vec my sme dnes ráno hovorili o otázkach, o návrhoch kolegyne Wallis o európskom zmluvnom práve. Nemecký parlament tento týždeň vo všetkých eh, poslaneckých kluboch, eh, či už sú to bolo konzervatívci, eh, socialisti alebo liberáli, povedali, že nechce, nechceme žiadne európske zmluvné právo. No, my sme to trochu inak diskusovali, aj Nemci o tom inak diskutovali. Takže treba sa o to trochu odpútať. Na no posledná vec aby to nebolo všetko také náhodné a urýchlené. Ale dá sa povedať, že alternatíva existuje ja tiež. Pracujem s takýmito vecami a preto sa na nič nehnevám. Ale keď to neurobíme na pláne vo februári, tak rada nebudem môcť v marci rozhodnúť a, a potom nás to počká v lete alebo ešte neskôr. Ja chápem aj takú určitú hru, ale ešte raz, vieme, o čo ide a otázka pozmeňujúcich návrhov. Ja som predsedovi povedal, ale on to odvodnil tak, že Európsky súdny dvor to od nás požaduje a ja som sa pýtal, prečo tu máme vlastne e, tieto úvodné ustanovenia, pretože dôležitý je len článok 1 a 2, nič iné. No a v odôvodnení môže byť, čo, čo chceme, keď v dvojke hovoríme, že sme za to, tak sme za to a keď veľké povieme, že sme proti, tak sme proti. No, takže e, nejedná sa až e, o znenie úvodných ustanovení alebo odôvodnení. Dôležité je, či sme za alebo proti. No a na to, kolegyne, kolegovia, na to už toľko času nepotrebujeme. Ďakujem pekne. A ako posledný kolega Speroni. Ďakujem pekne, pán predseda zmluvy predpokladajú posilnenú spoluprácu a preto sa nikto nemôže stiažovať a čudovať, že skupina štátov sa rozhodne takto postupovať. Ale zmluva súčasne hovorí, že táto spolupráca podlieha odsúhlaseniu parlamentu. Takže ak chceme sa presadiť, tak samozrejme môžeme povedať áno alebo nie. Inak eh, zmluva by povedala, že parlament treba len vypočuť. Takže my máme kompetencie hovoriť aj o detailoch a potom rozhodnúť, či spoluprácu chceme alebo nie. Inak môžem len povedať, že súhlasím so všetkým, čo povedal kolega Baldazáre Dobre, ďakujem pekne a ďakujem za diskusiu. to budeme hlasovať a do vtedy budeme mať príležitosť eh, prečítať si právne posudky. Ja by som chcel len povedať, že naša práca je tu len eh, formálne súhlasenie eh, nejakého rozhodnutia pléna z decembra, keď, kedy sa povedalo, kedy plénum rozhodlo, že to tak príde, takže uh, základy sa rovnaké ako v decembri, musíme sa s tým vyrovnať, no a preto je ten postup taký, aký je. Dobre, ďakujem pekne. Tým sme ukončili tento bod. No a ja medzi nami vítam pána Tibora Navračiča, podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti eh, Maďarska. Eh, on rovnako eh, vítame štátneho tajomníka pre strategické veci na ministerstve národného hospodárstva pána Zoltána Čefalvaja, obidve ministerstva majú kompetencie, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru. Pán Navračič sa zaobída, zaoberá občianským a trestným právom, ale aj našou témou Brusel 1, Rím 3 a všetky veci, ktoré s tým súvisia. A aj zaoberá sa aj témou dušeného vlastníctva, elektronickej spravodlivosti, vzdelávaním právnikov, ako aj európskym zlúdnym právom. No a štátny tajomník sa zaoberá témou patentov, európskymi súkromnými spoločnosťami, copyrightom, smart regulation, better lawmaking, spotrebiteľskými právami, small business actom a tak ďalej. Tak, aby ste vedeli eh, v prípade otázok a pripomienok, aké otázky na koho klásť. No, navrhujem tak, aby sme postupovali tak ako vždy. Eh, pán podpredseda vlády povie niečo o cieľoch a plánoch maďarského predsedníctva a potom eh, otvoríme diskusiu. Nech sa páči, máte slovo, pán Navračič. Ďakujem za udelenie slova. Vážený pán predseda, vážení prítomní poslanci, skutočne urobím taký krátky úvod, aby som zhrnul priority maďarského predsedníctva v oblasti právneho, to, k čomu by sme sa chceli dopracovať za 6 mesiacov, jednak preto, aby ste mali viac času na otázky a jednak preto, že už na e, začiatku decembra v Budapešti sa uskutočnila oficiálna návšteva e, zo strany komisie a vtedy sme mali dostatok času hovoriť o prioritách maďarského predsedníctva. Teda nepovedal by som, že budem vás informovať o prioritách, skôr trošku si e, e, očerstvíme pamäť alebo prevetrajme si hlavy čo už odznelo, k čomu by sme sa chceli dopracovať, čomu by sme sa chceli venovať počas 6-mesačného e, predsedníctva. V prvom rade by sme chceli, aby bola Európa bližšia k občanov, teda chceli by sme posilňovať základné práva. Teda chceme pracovať na ochrane práv občana tak aby bola Európa bližšie k svojim občanom, aby sa posilňovalo európanstvo, teda aby Európa bola úniou občanov. E, tu sme už započali našu prácu, ktorá e, spočíva najmä v diskusii o oznámení e, komisie. Taktiež pracujeme v rade na, na otázkach základných ľudských práv. V prvom rade pracujeme zároveň na problematike pristúpenia Európskej únie k dohovore o ochrane ľudských práv Rady Európy a dopadoch na Európsku úniu. Ďalšia časť priorít maďarského predsedníctva sú najmä otázky, ktoré sa týkajú tiež e, Európy blízkej občanovi, ide o konkrétne právne riešenia týke, týkajúce sa každodenného života občanov Európskych, e, Európskej únie, e, teda doniesť istú pridanú hodnotu ku každodennému životu Európana. Teda prináša také riešenia, ktoré ovplyvnia jeho každodenný život, napríklad ochrana obetí trestných činov oblasti trestného práva napríklad, ale chceme prísť aj s ďalšími právnymi riešeniami, ktoré, ako dúfame, bude zlepšovať právne systémy toho, ktorého členského štátu, napríklad v oblasti e, dedických práv, e, napríklad e, budeme riešiť problémy cezhraničného dedenia a cezhraničného vlastníctva. To sa týka najmä eh, Bruselu jednotky a postupu v rámci Brusel jednotka a to je eh, najmä eh, cezhraničné uznávanie dedictiev. A ďalšia téma, tá tretia kategória, to nie sú odborné právne témy, tá tretia kategória priorít to sú tie priority, ktoré môžu byť implementované len v tom prípade, ak budeme veľmi intenzívne spolupracovať, ak všetky európske inštitúcie sa zomknú, teda myslím tým najmä spoluprácu medzi radou a parlamentom a preto by som rád apeloval na tento výbor, aby počas celého maďarského predsedníctva prebiehala s vami veľmi plodná spolupráca. E, ukázala to už aj diskusia o európskom patente, že vzájomne si vieme byť prospešní. Teda spoločne sa vieme dopracovať k implementácii cieľov. Ak dovolíte, týmto by som skončil a som plne otvorený odpovedať na vaše otázky. Srdečná vďaka. Prvá, prv, vy bude hovoriť pán e, Zbierka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám takisto. Pán minister, bolo to síce krátke zhrnutie, ale veľmi dobre ste zhrnuli tie zásadné body. Myslíme si, že chceme urobiť všetko to, čo je v našej moci, aby sme zjednodušili život našich obyvateľov a aby sa mechanizmy, ktorými sa musia riadiť, aby sme im neskomplikovali. Takže to je predsa každý normálny, rozumný človek niekedy nie je eh, v stave pochopiť, o čo sa eh, v tej ktorej diskusii um, o čo v takej diskusie ide. A napríklad v našom výbore, právnom výbore eh, je to tiež niekedy tak. My sa snažíme riešiť problémy, ktoré uh, z, e, z, ktoré neuľahčujú e, život našich občanov. Ja som sa chcel opýtať, či je možné, aby, nám predlo, aby ste nám predložili istý harmonogram v rámci novelizačných aktov týkajúcich sa Brusela 1. My chceme si povedať spolu s Radou a komisiou, čo očakávame. Máme nástup, následný projekt komisie chceli sme sa opýtať, ako chce maďarské e, predsedníctvo, ako chce maďarské predsedníctvo postupovať. Ja, ak dovolíte hneď druhú otázku, téma Európske zmluvné právo, e, bude sa to prerokovávať na najbližšej neformálnej rade ministrov justície. Ehm, čo si myslí maďarské predsedníctvo? Bude to na programe rokovania áno alebo nie? To je veľmi jednoduché. Dobre, ako ďalší pán kolega Lechner. Áno, dovolte mi už sa hneď priamo pripojiť k tomu, čo povedal pán Zvievka. Um, európske právo ehm, a dedičské právo, mať európske predpisy by bolo pre občanov veľmi jednoduché, pretože momentálne máme extrémne komplikovanú situáciu a vieme, že členské štáty nebudú môcť udržať svoje vlastné právo. Nechceme to lámať cez koleno, musí to musia to udieť vo vzájomnom porozumení, ale vieme, ako prebiehajú diskusie medzi radou a komisiou. Napriek tomu sa chcem opýtať, pri všetkých kompromisoch tu sú jednoducho, tu jednoducho pár bodov, kde sa nemôže ísť cestou kompromisu, ale kde to vyžaduje jasné rozhodnutie. Vidíte šancu toto ukončiť za maďarského predsedníctva, aj keď nie už definitívne záväzné riešenie, pri najmenšom neformálne rozhodnutie tým dvom trom bodom, kde treba jednoducho urobiť rozhodnutie. To sú, myslím si, že na technických otázkach sa vždy budeme môcť dohodnúť. Ďakujem. Teraz pán kolega Baltasár. Ďakujem, pán predseda. Pán minister. Mm, cezhraničných sporoch je mm, mediácia je prostred rokovanie, je zmierovanie je veľmi dôležité, dôležitým nástrojom. A ako vidí maďarské predsedníctvo korektnú implementáciu smernice o zmierovaní? Budete to podporovať? Dobre, Teraz nemám nikoho ďalšieho, ktorý sa prihlásil do diskusie, takže môžeme poskytnúť pánovi ministrovi príležitosť, aby odpovedal na otázky a pozrieme sa, či máme ďalšie otázky. Ďakujem za vaše otázky. E, začnem odpovedať e, na prvú položenú otázku od polského kolegu. V súčasnom stave e, veci všetko ukáže zasadnutie rady vo februári. keďže e, viete, že odporúčanie bolo prijaté 14. decembra. V celom tomto všetkom sú citlivé aspekty, citlivé body a preto je dôležitá intenzívna diskusia, aby sme vedeli napredovať v tejto oblasti. My sme sa podujali na to, aby za optimálnych e, e, za optimálnej situácie už v júni na eh, Európskej rade by sme mohli eh, prijať eh, isté usmernenie, ale to si vyžaduje veľmi, veľmi, veľmi presnú a intenzívnu prácu. Ale my sme si zadefinovali tento cieľ, teda jún 2011. Čo sa týka európskeho zmluvného práva, v oktobri 2009 Európska komisia zverejnila svoj... Pardon, opravujem. E, trošku sa mi pomiešali papiere. Teda čo sa týka európskeho zmluvného práva, plán, v pláne je uvedený dátum jesene 2011, čo sa týka nášho predsedníctva. Do júnovej e, zasadnutie Európskej rady budeme, nastolíme túto otázku ako takú pre, predbežnú diskusiu. Teda 11. júna na zasadnutí Európskej rady o tom to budeme hovoriť. Čo sa týka dedického práva, to bola otázka od pána poslanca Lechnera, teda či môže dovojsť k nejakému politickému konsenzu. Minulý týždeň na e, neformálnej rade sme hovorili o tejto otázke, znela silne tá, táto otázka a my sme boli veľmi zvedaví na názor, na stanovisko členských štátov. Pýtali sme sa ich, ako vidia možnosti e, napredovania. Na tejto neformálnej rade a na základe toho, čo tam odznelo, sme presvedčení, že Zatiaľ sú členské štáty roztrieštené a nemajú jednotné stanovisko a preto by sme chceli túto diskusiu dostať viac do popredia pretože samotná diskusia vedie ku konvergencii, k synergickému efektu. Tak ako ste to povedali, pán e, poslanec, e, existuje na národnej úrovni veľmi veľké množstvo odlišných režimov a preto je veľmi ťažké vôbec identifikovať spoločné body, ktoré by nás preniesli dopredu. Môj názor je taký, že pekne pomaličky by sme mali diskutovať a postupovať malými krokmi vpred prostredníctvom diskusie. Možno, že ide o trošku ambiciózny cieľ, veríme však, že aj keď nastane politická zhoda o všetkých bodoch, nastane politický konsenzus aspoň na kľúčové otázky. E, čo sa týka e, zmierovacieho procesu, teda mediácie, e, čakáme na odporúčania komisie. Rada je v tomto ohľade úplne otvorená, sme plne pripravení na to, ako náhle dostaneme k dispozícii návrhy komisie, budeme ich e, posudzovať. Zatiaľ však nemáme k dispozícii dostatočné množstvo informácií, teda rada nemá zatiaľ na čom pracovať. Ďakujem pekne, pán minister. Má niekto ešte nejaké otázky? Vidím, že nie. Takže myslím, že všetci sme spokojní. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a aj za debatu. Želám vám a maďarskému predsedníctvu veľa úspechov no a uvidíme sa o niekoľko mesiacov a uvidíme, čo sa nám dovtedy spoločne podarí dosiahnuť. Dobre, takže prejdeme plynule k ďalšiemu ministrovi. Dobre, je to ako v ľadovom hokeji, teraz nastúpi druhý útok. Dobre, srdečne vás ešte raz vítam. No a už som vás, už som vás predstavil a preto navrhujem, aby ste rovno začali a povedali niečo o svojich cieľoch. Nech sa páči. Much, Ďakujem, pán predseda. Ah. Vážené dámy, vážení a páni, predtým ako pôjdem do detajlov ohľadom konkrétnych e, e, záležitosti, dovolte mi e, povedať, aké sú výzvy v jednotlivých záležitostiach. Ja si myslím, že môžeme sa toho veľa naučiť z finančnej krízy a zatiaľ neprišiel na to čas, aby sme zodpovedali tieto výzvy. Potrebujeme však užšiu spoluprácu, najmä v daňovej a hospodárskej politike keďže e, sa zvyšujú e, schodky rozpočtov a existujú rozpočtové deficity na území mnohých členských štátov. Dovolte mi, aby som upriamil vašu pozornosť na tri body. E, v prvom rade, prečo by sme sa mali koncentrovať na krízový manažment a daňovú stabilitu? Nemôžeme, posil, nemôžeme prestať posilňovať naše úsilie. Totiž bez posilňovania konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a bez vyššieho rastu nebudeme môcť vyriešiť otázku zadlženosti a deficitov. Je veľmi veľa náznakov, že e, inovatívnosť a inteligentné využívanie e, zdrojov je čím ďalej tým dôležitejšie v našom každodennom živote aj v podnikaní. Po tretie, nesmieme zabudnúť na normatívnu požiadavku, že musí byť vo všetkom dodržiavaný e, princíp trvalodržateľného rozvoja. Nehrám sa teraz so slovíčkami, ale ja si myslím, že raz bez zamestnaneckých miest e, nebude žiadna sranda. Teda v čom sme sa e, poučili z krízy? Nie je to možné zhrnúť do jedného vyhlásenia ekonomická stabilita netkvie len v ekonomike, ale e, tkvie aj v politike a v ľudskej povahe. Teda ekonomická prosperita nie je len o ekonomike a preto je potrebné prijímať politické riešenia, politické odpovede na úrovni národných členských štátov, ale aj na, na, na úrovni Európskej únie. Teda potrebujeme viac kapacít, aby sme my, Európania, mali e, víziu z hora a aby sme poznali detaily teda aby sme mali pohľad aj z dola tak, aby sme mohli implementovať e, e, ciele 2020, čo nie je len nástupcom Lisabonskej stratégie, pretože Európa 2020 je, úplne, je oveľa presnejšia, je premyslenejšia, je založená na hodnoteniach a je to o zlepšovaní riadenia a je založená na reformných perspektívach na, na úrovni členských štátov a na úrovni Európskej únie. Pre nás je maďarské predsedníctvo, ktoré voláme Európsky semester pre nás ako cestovná mapa, ktorá by mala posilniť e, ekonomické riadenie, v čom bude mať výbor ECOF, e, v čom bude mať ECOFIN e, riadiacu úlohu. V tomto zmysle Výbor pre konkurencieschopnosť bude viesť strategické diskusie o posudzovaní ekonomického, e, ročného ekonomického rastu, tak aby to bolo v súlade e, s prioritnými e, iniciatívami, ako je inovatívnosť. Poďme sa posunúť vyššie Mnohé členské štáty už majú k dispozícii údaje, avšak čo žiadajú od nás občania a podniky, nielen vyriešiť nevyriešené problémy, ale chcú, aby sme prichádzali s novými riešeniami, riešeniami, ktoré by vyriešili výzvy. Dámy a páni, a teraz Rada pre konkurencie schopnosť, dovolte mi upozorniť na dve veci. No a ja som presvedčený, že sú dôležité na to, aby sme sa dostali na cestu obnovy Európy. Prvý princíp je jednoduchý. Podniky v Európe, v Európe by sme mali oslobodiť od zbytočných nástrojov, od zbytočných nákladov, od zbytočných prekážok. To je veľmi dôležité e, pre obnovu e, Európy po kríze, tvorbu pracovných miest. My tu vytvárame, my nesmieme vytvárať len detaľnejšie, regul, detaľnejšiu reguláciu, nie práve naopak. Hlavným zmyslom podniku je tvorba, ale sú veci, e, ktoré, na ktoré sa také sú mimo našeho, našej pozornosti, napríklad e, hľadať e, cesty v administratívnom labyrinte, administratívne poplatky, transakčné náklady, tak ako sa to volá v ekonomickej teórii. No a strácať koncentráciu, znamená nevyužívať zdroje efektívne. No a preto politici si neustále musia klásť otázku, či naše kroky pomáhajú e, podnikom pri tvorbe pracovných miest alebo nie. Na stôl bol predložený viacero veci a môžeme ani dobre reagovať definitívnym ánom. Dovolte mi spomenúť dve veci. Poprvé, e, patentové práva a posunená spolupráca by mali uľahčiť spolupráciu a rozšíriť trh nápadov. No, Európska spoločnosť by umožnila priamo slúžiť na európskom trhu bez cezhraničných administratívnych nákladov. Redukcia nákladov je dôležitá, aby sme uľahčili podnikom život. My nemôžeme, nemôžeme využívať jednotný trh, keď sú trhy e, roztrieštené a obmedzená mobilita. No a preto druhý hlavný princíp je potreba, aby politiky vyriešili roz, e, rozrobenosť trhu a podporu mobility e, v Európe. Od Adama Smitha vieme, e, že rozdelenie práce je zdrojom produktivity a bohatstva, ale vieme tiež, že rozdelenie pracovnej sily je tiež obmedzené rozsahom pracovného trhu. No a preto môžeme využiť zisky, ktoré, alebo výhody, ktoré prináša E, spoločný trh a rozdelenie pracovných síl, ak dokážeme predísť fragmentácii trhov, pretože to je zdroj mnohých negatívnych efektov. Uľahčuje to, uľahčuje to alebo zabraňuje to podnikom zisk, využívať výhody hospodárskeho rozsahu, zabraňuje to tvorbe pracovných miest, e, zdvíha to spotrebiteľské ceny. Inými slovami, fragmentácia trhu znamená znižovanie potenciálu ekonomického rastu a tvorby pracovných miest. No a následne tým, že vytvoríme regulačný rámec, eh, politici sa musia vždy pýtať, či eh, naše kroky riešia fragmentáciu trhu alebo nie. Aj tu je viacero vecí, kde máme príležitosť reagovať definitívnym ánom. A medzi nimi by som chcel sústrediť na jednu hlavnú vec, eh, zlepšenie transparentnosti na trhu a komparability a to posilňuje dôveru spotrebiteľov aj ich práva. No a preložením prvého princípu do praxe chcel by som vám uviesť vás uviesť trochu do tých najdôležitejších tematických okruhov navrhnutí novej stratégie Mario Monti hovoril o zlyhaní dohodnúť sa na európskom patente je jedna z najdôležitejších zlyhaní jednotného trhu po takmer 30 rokoch. Viem, máme eh, tú silu, ktorú by sme mali využiť, aby sme našli východisko z tejto situácie. Eh, netreba, nesmieme zaubúdať na to, eh, že je málo času, avšak čas a stratený čas e, nikdy nezískame späť. Chcel by som povedať e, slovami Angely Merkelovej, že my našu prosperitu si udržíme len, ako budeme patriť e, alebo budeme najinovatívnejší región vo svete bez jednotného systému patentov, ktorý zaručí nákladovú efektivitu a právnu istotu, nedokážeme splniť tieto ciele. Patenty sú však viac ako len nástrojom na využívanie inovatívnych kapacít Európy. V širšom zmysle patent právne chráni ľudské myšlienky a nápady. Chcel by som vám povedať, čo to znamená z ekonomického hľadiska. Ak sa pozrieme na priemerné náklady na patent v USA, je to 2000 eur. A v Európe to teraz, ak by ste chceli ho v 13 krajinách uznať, 18 tisíc. No a ak budeme pokračovať hm, takto ďalej v rámci poslednej spolupráce, dokážeme tieto náklady znížiť na 6200 eur. Takže ak sa pozrieme na náklady patentov, koľko stoja pre celé hospodárstvo, tak vidíme, že by sme dokázali ušetriť 708 miliónov eur ročne. To by dokázali ušetriť spoločnosti eh, jednodušeným a jednotným patentovým systémom v Európe. A preto maďarské predsedníctvo je odhodlané vytvoriť Eh, jednotné patentové právo eh, alebo jednotný európsky talent. A keď záverečne rozhodnutie o jednotnom patentovom systéme, keďže musí byť dosiahnuté čo najskôr a posilnená spolupráca sa zdá jediným riešením na dosiahnutie legislatívneho procesu, tak vynaložíme maximálne úsilie, aby sme tieto procesy realizovali. A súčasne žiadame parlament, aby zjednodušené, eh, zjednodušený postup so súhlasom sa uplatnil tak, aby e, rada na začiatkom marca na Rade pre konkurencieschopnosť mohla to odsúhlasiť. A potom začneme pracovať na základe návrhu komisie na nariadenia, ktorým sa budú implementovať patenty a vynaložíme maximálne úsilie v dosahovaní pokroku v príslušných legislatívnych konaniach v spolupráci s Európskou úniou. No a druhá vec je štatút Európskej súkromnej spoločnosti, pretože to je tiež veľmi dôležitá otázka. Táto nová právna, tento nový právny subjekt by umožnil, aby spoločnosti bolo v rovnakej forme založené bez ohľadu na to, um, v akom štáte vykonávajú obchodnú činnosť. Ten švédsky návrh z decembra 2009 je tu priestor na kompromis, no a našim cieľom je, neotvárať otázky e, iné ako tie tri najdôležitejšie sídlo, minimálne kapitálové požiadavky a participácia zamestnancov. Maďarské predsedníctvo vyvinie úsilie, aby sme sa dostali bližšie ku kompromisu v týchto otázkach. No a teraz prejdem k druhému princípu, a to boj proti fragmentácii trhu. No, dovolte mi povedať niečo k tým najdôležitejším témam, ktorým chceme dosiahnuť pokrok Albert, Herbert Hoover v, počas veľkej krízy povedal, že konkurencia a hospodárska súťaž nie je len základom ochrany spotrebiteľov, ale je to tiež stimulom pokroku. Ja súhlasím, že voľná hospodárska súťaž je požiadavkou na rozširovanie výber, možnosti výberu spotrebiteľa a posilňovanie ich práv, treba tu povedať a rozlišovať medzi USA a EÚ. Ja som presvedčený o tom, že všetky ciele prehlbovania spoločného trhu a už udržania vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa bez administratívnej záťaže spoločnosti môžu byť dosahované spoločné a to platí to je jeden z najväčších dosiahnutých cieľov EÚ. No a preto maďarské predsedníctvo má názor, že po takmer 2,5 roku rokovaní nadišiel čas dohodnúť sa o smernici o ochrane práv spotrebiteľa. Naše ambície sú také dosiahnuť dohodu v prvom čítaní medzi radou a Európskym parlamentom. Predsedníctvo bude sledovať veľmi pozorne diskusie na výbore IMKO a JURY a budeme v úzkých kontaktoch s spravodajcami, aby sme sa dohodli na časovom rámci a prerokovanie v prvom čítaní. S ohľadom na úroveň harmonizácie predsedníctvo chce hľadať pragmatické riešenia na základe kombinácie maximálnej harmonizácie a minimálnej harmonizácie s ohľadom dosiahnuť dohodu s parlamentom s ohľadom na ciele smernice dámy a páni Európa dnes stojí pred obrovskými výzvami, ktoré si vyžadujú snahy nás všetkých. Nemôžeme mať skromnejšie ambície, ako posilniť Európu, Európske spoločenstvo patrí všetkým jeho členom musí zohľadňovať tradície a ašpirácie všetkých členov. A to nie sú moje slova, ale povedala to Margaret Tečerová v jednej zo svojich najdôležitejších prejavov eh, v histórii EÚ vo svojom eh, príhovore v Bruž v roku 1989 a treba rozšíriť horizont Európska únia, patrí všetkým jej občanom, musí reflektovať tradície a ašpirácie všetkých jej občanov. No a ja som teda presvedčený, že Rada pre schopnosť a Európsky parlament budú úzko spolupracovať. Ak eh, zostaneme spolu, tak máme veľmi dobré príležitosti prekonať všetky prekážky, ak sa nám podarí dosiahnuť e, zmenu, pomôcť podnikom a pri e, odstraníme fragmentáciu trhu, tak veľmi pomôžeme e, obnove a naštartovaniu Európy, dámy a páni. A dovolte mi teraz prejsť do Maďarčiny. Ja ďakujem španielskom a Belgickému. Ďakujem a predsedníctvu za vykonanú prácu a rád by som pokračoval v tom, čo Španieli a Belgičania začali. Rád by som vyjadril, že Maďari sú odhodlaní niesť tieto otázky ďalej a v partnerstve úzkej spolupráci s parlamentom doviesť do úspešného konca všetky vytýčené ciele a rád by som chcel byť spolu s triom, teda s trojkou, s Polskom, e, a ďalším predsedníckým e, štátom urobiť takú dobrú prácu, ako urobila predchádzajúca trojka. Srdečná vďaka, pán minister. Um, to, čo ste hovorili, tu som si začal e, pripomínať to, že e, a vlastne prírodný poznatok, poznatok, že ľudia narastajúcim vekom nie vždy sú múdrejší. Ale v každom prípade vám ďakujem za vy za to, čo ste povedali, pani Wikstrom najprv. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. Ja som si vás veľkým záujmom vypočula. Samozrejme, že vy máte kompetencie a vaše kompetencie zahrňujú množstvo zaujímavých tematických okruhov. Ako ste počuli, keď ste prišli, tak rozhodujeme o tom, že zajtra rozdáme súhlas európskym patentom a bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vaš, vaše úvahy o význame európskeho patentu v oblasti autorských práv. Tiež očakávame zmeny o mnohých veci, ako napríklad diela, ktoré majú neznámeho autora a tak ďalej. A to bude v nadchádzajúcich mesiacoch rôzne komponenty digitálnej agendy sú nevyhnutné na odstránenie prekážok vnútorného trhu. Reforma digitálnej agendy je tiež dôležitá, aby sme dokázali čo najlepšie využiť možnosti, ktoré nám ponúka internet a nové technológie. My očakávame mnoho dobrých vecí počas vášho predsedníctva a ja by som si rada vypočula váš názory na tieto okruhy, ktoré nás čakajú. Smernica o Eh, spoločnom riadení a tých eh, osirelých dielach. Ale ak by ste to chceli viac rozšíriť a detaľnejšie nás o tom poinformovať, bola by som len rada. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Lichtenberger. Ja herzlichen... Áno, zrečná vďaka za um, eh, vaše slova, pán minister. Ja by som mala dve malé otázky alebo poznámky k vašim k vášmu predstaveniu. Vy ste hovorili o výzve fiscal imbalances. E, toto považujem za veľkú výzvu a ja by som sa chcela opýtať, čo na čo konkrétnejšie myslíte, akého cestu by sme sa mohli uberať? A e, aby sme v Európe túto otázku trošku vyriešili, pretože my eh, teraz sme pred situáciou, že konkurencia konkurencia schopnosť ako taká sa v, eh, v Európe nerieši, alebo teda nepodporuje eh, tými daňovými pretekami. Takže máme tu dosť veľké problémy vždy tam, kde prebieha, prebiehajú um, línie hraníc. Takže ja by som bola veľmi rada, keby ste nám mohli trošku detaľnejšie uh, povedať, uh, akým smerom tu uvažujete. A uh, druhá vec, druhá otázka, to sa týka agendu, ktorú sme pred krátkým časom uh, diskutovali a vy ste hovorili o tom, že by ste chceli konzumentným spotrebiteľom poskytnúť viac možností na výber. To je správne. E, podľa nášho názoru je potrebné, aby toto sprevádzala podľa možnosti ľahká prístupnosť, ale aj z pohľadu ochranu spotrebiteľov, pretože e, sa môže stať, že budeme mať výber medzi veľmi zlými výrobkami a potom e, bude naša konkurencieschopnosť ohrozená v medzinárodnom meritku. Takže je to vlastne otázka súvisu medzi možnosťami výberu a lepším prístupom e, k ochrane spotrebiteľa. Myslím si, že tu, bude, tu nás čaká ešte veľa práce a uh, ja by som vás poprosila, aby ste nám naznačili smer, ktorým sa chcete uberať. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Baldasár. Áno, ďakujem, pán predseda. Pán minister, vy ste nás upozornili um, a um, upriamili našu pozornosť na celý rad cieľov, ktoré mienite uh, dosiahnuť ten najprioritnejší cieľ, o ktorom ste hovorili, to je samozrejme európsky patent. Teraz eh, v podstate nejde o, ten, eh, o dosiahnutie cieľa posilnené spolupráce, pretože sa zrejme v marci vyslovíme proti a posilnená spolupráca len taký polovičným cieľom, pretože množstvo krajín um, sa nezapája do tej spolupráce. Takže moja otázka, čo chce uh, maďarské predsedníctvo urobiť preto, aby uh, posilnilo vstup ďalších krajín. A ešte by som to doplnil, ako chcete uh, ako chcete, aby pokročili rokovania tak, aby, čím aby sa na celkom balíku podielalo čím ďalej tým viac krajín. Napríklad e, jazykový režim, jurisdikcia a tak ďalej. To je jedna otázka. Ďalšia otázka. Hovorili ste o boji s byrokraciou, ale e, výbor, e, daňový výbor hovorí, že keď by sme 50% z E, ocenili, pardon, um, e, keby sme ocenili 50% z tých administratívnych predpisov, ktoré e, znemožňujú našu prácu, alebo tak by sme ušetrili nejaké peniaze. Myslíme si, že členské štáty by sa s týmto mali zaoberať, predovšetkým čo sa týka, eh, čo sa týka malých a stredných podnikov, ale tomuto tým, že to kompetencie členských štátov, tomu veľmi nedôverujem, pretože oni zastupujú hlavne svoje vlastné záujmy. Ale čo chce maďarské predsedníctvo urobiť, eh, aby nás zbavilo niektorých predpisov, ktorý, eh, ktoré nás vlastne dusia? Ehm, Pán zievka, áno, ďakujem veľmi pekne. Pán minister, možno bez, bez nejakej e, veľkej otázky, ale snáď s takým e, s takou pripomienkou e, všeobecnej povahy. Ja chcem povedať, že môžeme očakávať úspechy v určitých etapách našej činnosti alebo v určitých oblastiach našej činnosti práve vtedy, kedy sa dobre spolupracujeme s radou a s parlamentom a Musím vám ale povedať, že čo sa týka spolupráce parlamentu s radou, nemáme dobré skúsenosti a preto e, prosba z e, úprimného srdca, či možno toto prelomiť. Mnohí to ešte nespomínali, ale moji kolegovia o tom už hovorili viackrát, že parlament e, sa považuje len za taký nástroj, že dostávame všetko na poslednú chvíľu napríklad posilnenie spolupráce um, v rámci európskeho patentu a tak ďalej. Musíme sa um, musíme sa vyjadriť do určitého termínu, lebo ak sa nevyjadrime, tak buď sa zborí svet, alebo nám uh, hrozí tretia svetová vojna. Takže chcem povedať, že um, či predstavitelia maďarskej vlády, ktorí budú riadiť radu na následujúci pôrok, či sú v stave prelomiť túto nevhodnú e, obyčaj. A predsa Lisabonská zmluva ukazuje, aká je pozícia Európskeho e, parlamentu v legislatívnej práci a bolo by veľmi dobre, keby sa práve vám podarilo prelomiť takú tú nechuť, ktorá voči nám v rade ešte občas vládne. Ďakujem, pán Rabkaj. Vy ste hovorili Pán minister síce len na okraji, ale um, spomenuli ste, že vychádzate z toho, alebo teda dúfate, že uh, sa vám podarí um, pre um, sadiť spod, um, smernicu o ochrane spotrebiteľa v prvom čítaní. Toto nie je vždy je naša kompetencia, ale ja si myslím, a môj dojem je tak, že by ste mali byť trošku opatrnejší s vašimi očakávania, pretože čo sa týka prvého čítania, tak tá dohoda o e, prvom čítaní tá v celom parlamente nie je veľmi populárna. Dobre, niektoré veci sa nám e, páčia, napríklad Klausovi a mne, áno, ale sú veci, ktoré nie sú také populárne, alebo u niektorých ľudí to nie je také populárne a e, predsa je tu dosť veľká skepsa, ktorá tu vládne, takže si nemyslím, že sa to práve tu podarí. To je jedna vec, ale ďalšia poznámka, ja mám takú, um, pardon, to bola poznámka, teraz krátka otázka. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že uh, ste si ako ťažisko zvolili Európsku súkromnú spoločnosť a uh, táto je teraz uh, taká zmrázená. Je veľmi dobré, že, ste, že sa tomu chcete venovať. Treba samozrejme zmonitorovať, kde spočívajú tie problémy a z môjho pohľadu si myslím, že uh, je to otázka e, účasti e, zamestnancov, e, zamestnaných teda. E, tak ja sám som zastancom tejto Európskej súkromnej spoločnosti, ale ako, aké sú vaše odhady? Ako ďaleko ste v tých možnostiach dospieť ku kompromisu? Alebo máte nejaký nápad a predstavu, teda ako by tento kompromis mohol vyzerať? Ďakujem, pán kolega Boris, ja ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ja by som chcel e, doplniť ešte e, pani poslankyňu, ktorá hovorila o autorských právach. My sme hovorili, že sú to úpravy e, úpravy o autorských právach oserelých diel a my vieme, o, že Pani komisárka e, pre vnútorný trh nám hovorila, že budú určité predpisy, ktoré budú mať e, istý model, že sa budú takéto autorské práva využívať aj v rámci online systému. My vieme, že toto je veľmi citlivý problém, ktorý vyvoláva e, na jednej strane veľa emócií, chceme za, na jednej strane chceme uchovať autorské práva, na druhej strane chceme mať alebo zo strany konzumentov teda je veľký veľký dopyt potom, aby mali prístup k čo najviac dielam. Takže e, treba snáď urychliť práce na e, tomto, na tejto vážnej téme a chcem vedieť, e, či maďarské predsedníctvo nad tým uvažuje. Pán Lene, Áno, mám tiež tri poznámky, čo sa týka tej Európskej súkromnej e, spoločnosti. Tu chceme vedieť, aké je stále rokovanie, pretože máme e, takú komickú situáciu, takmer ako pri patente, že e, politika sa sporí nad témami, ktoré pre tých, ktorých sa to týka, teda malá a stredné podniky, tak pre tých to vôbec nie je žiadna téma. Tým je to absolútne jedno, pretože oni si hovoria, že otázka spolu rozhodovania má byť neutrálna, oni ju nechcú ani zlepšiť, ani zhoršiť zrušiť, ale malo by to byť tak, že tam e, ten, ktorý v, to, v tom, ktorom štáte majú svoje sídla, tak podľa toho sa budú, tým sa budú riadiť. Takže to má skôr takú právnickú, e, je to skôr e, právnická povaha, o ktorej tu diskutujeme. A potom, to, čo povedal pán kolega Baltasár, mernica o spoločenskom práve, to znamená vyčiarknutie financovania pre microenterprises. Toto je absolútne nezmyselné. My sme to tu mali takmer e, dvojtretinovú väčšinu v pléne sa rozhodlo a v rade bola kvalifikovaná menšina, ktorá to blokuje. Takže vidíte tú šancu dospiť nejakému rozumnému kompromisu. A je to vlastne um, taký pilotný projekt uh, boja s byrokraciou a bolo by pekné, keby uh, práve takýto zásadný projekt viedol k uh, úspešnému výsledku. Čo sa vlastne deje pri odburávaní byrokracie? A tretí bod, čo sa týka smernice o ochrane spotrebiteľa, uh, práv spotrebiteľa, takže ja viem, že to je tu dnes veľmi populárne, ale je to užitočné. A čo sa týka zmluvného práva, my sme e, v takom stave, že keď si zoberiete tento výbor, čo sa, ako sa tu hlasovalo, my tu nie sme veľmi e, odlišní od pozície rady a toho, čo sa tu viednalo. A nemá, nemá vlastne zmysel nerobiť, neurobiť prvé čítanie, pretože sa za dva roky zase stretneme na poločných zasadnutiach v Luxemburgu a budeme si klásť otázku, prečo sme tú otázku nevyriešili, prečo sme tú vec nevyriešili pred dvoma rokmi a už dávno. Takže ja som sa rozprávala s pani kolegyňou Volis, tak e, Imko, ako aj spravodajci sú veľmi otvorení v tomto výbore pre e, túto otázku. Neviem, ako to bude v Imku, ale my chceme, aby vôbec toho niečo vyšlo, budeme musieť jednoducho v tomto konkrétnom prípade si počkať, ale chceme, aby to bolo dobré, dobrý konkrétny first agreement, eh, agreement tak, aby to prešlo v prvom čítaní. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ja dúfam, že sa mi podarí všetky zodpovedáte, takže najskôr copyright a osiedla diela. No, my čakáme na návrh komisie a očakávame No, myslím, že to bude niekedy na jar. Neviem ešte presne kedy, ale keď eh, bude predložený návrh, tak to budeme môcť eh, pozvať dopredu a mm, budeme sa snažiť čo najskôr tak aj urobiť. No a čo sa týka eh, nejakej finančnej nerovnováhy, bola to otázka o konkurencii schopnosti a potom otázka daní a kam to zajde. Ja dúfam, že v tomto prípade tá možnosť výberu na, na jednej strane je to konkurencieschopnosť a na druhej strane ako môžeme chrániť eh, spotrebiteľa. To sú dve veci, ktoré môžeme dosiahnuť naraz. No a my sa musíme snažiť, eh, aby sme o dosiahnutie oboch. No to je skutočne európsky výdobytok, dosiahnutý cieľ. No a chceme si to zachovať aj do budúcnosti a posilniť to. No a to je, samozrejme, dobrá otázka je, ako, v akom rozsahu rozpočtové problémy v Európe sa dajú vyriešiť. No a kvôli nedostatku času nebudem teraz odpovedať túto otázku. Kurt vie. E, každý vie, že to je úplne iný kruh, no ale samozrejme potrebujeme prísne opatrenia a ak dovolíte, tak len jedna pripomienka. E, dokážeme odstrániť účtovné, účtovnú nerovnováhu len keď posilníme konkurencieschopnosť. Takže e, problémy, ktoré majú krajiny, to je zadlženie. No a zadlženie môžeme odstrániť alebo odstraníme len vtedy, keď zaistíme väčší nárast HDP. Ja nevidím žiadne iné možnosti. No a chcel by som povedať jednu vec, že v mnohých krajinách kvôli finančnej situácii boli spustené úsporné opatrenia. No a na rôzne balíčky finančnej pomoci nie sú úspory. No a ak chceme pomôcť podnikom, tak je jedna možnosť. Záťaž, ktorú znamená regulácia, postupne odburávať. No a tým, úplne súhlasím s tým, to čo ste povedali, že byrokratická záťaž, že byrokratickú záťaž treba odburávať. Cieľ 25% je veľmi dobrý cieľ, no a a to treba neustále uh, sledovať. No a len krátka poznámka. Aká je situácia v Maďarsku? My sme si stanovili ten cieľ 25 odbúrania byrokratickej záťa- záťaži, ale pri výmene vlády v júli sa ukázalo, že vláda už 5% urobila a my musíme Mm, dotiahnuť tých 20%. No ale už vidíme, ako sa to dá, ako, ako sa to dá odburávať. Jedna je pomerne, pomerne jeden spôsob je pomerne jednoduchý. Tie predpisy, ktoré neexistujú, alebo židovci, ktoré neexistujú, to neprináša žiadne administratívne náklady. Takže hneď po zmene vlády, nová maďarská vláda o 10 zredukovala rôzne dane zo 58 na 48. To znamená, 10 druhov daní už neexistuje. No a to znamená na druhej strane, že s tým nie sú spojené žiadne administratívne náklady. Takže dá sa napredovať aj pomerne veľkými krokmi. Takže teraz k tomu, ako padla tu otázka o spolupráci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 Chcem len poďakovať a zaželať veľa šťastia. No a inak ďakujem a skutočne ku koncu predsedníctva zistíme, ako sa nám podarilo eh, napredovať. Takže ďakujem pekne. So, das nächste ist dann die nicht öffentliche Sitzung, da werden wir wahrscheinlich... A teraz zasadnutie sa zatvorenými dverami. Dáme si takú dvojminútovú prestávku, pretože web streaming treba vypnúť. No a žiadam všetkých, ktorí nepatria do sály, aby ho opustili. Ďakujem. Aha.